komisie. Ja sa o to budem naďalej snažiť. Ďakujem. Ďakujem, dámy a páni. E, zajtra bude schôdza pokračovať 6. od 9. do 14. a po obede od 15. do 22. Program bude predstavený a k dispozícii ho máte na internetových stránkach parlamentu. E, končím dnešné zasadnutie. Ďakujem.